krajín AKP a takisto Číny. Gratulujem kolegyne Saifi, kde je ozaj zreteľné, že kráča Európsky parlament správnym smerom. Ďakujeme kolegyňa Rojtová a dávam slovo kolegovi Mikolašikovi.